mandát pána Daniela Deltona k 8. januáru 2015, mandát Steliosa Kou Loglousa k 27. januáru 2015, a mandát pani Anelin van Bosoit s platnosťou od 8. januára a pani Hilde Wautmans s platnosťou od 1. januára 2015. Navrhujem, aby sme tieto mandáty vyhlasili za platné. Nie sú žiadne výhrady, preto potvrdzujem platnosť týchto mandátov.